Good morning, ladies and gentlemen. Dobré ráno, vážené dámy, vážení páni. Pekné dobré ráno, milí kolegovia. Tak budeme eh, pokračovať eh, v našich rokovaniach. Len eh, jedna vec, ktorú som povedala predtým, ako začneme, to je to, že bod 26 e, 0188 ehm, z Bulharska. Budeme tom diskutovať skôr, ak e, súhlasíte, takže nevidím žiadne námietky, tak začneme. Petícia 715 Ehm, samotný žiadateľ tu nie, doslal, e, zaslal dodatočné mm, dokumenty s štyrmi e, otázkami. E, o tom sa bude hovoriť 29. júna a mm, bude to sledovať prostredníctvom web streamingu. Sťažovateľ tu nie a preto dozvám slovo komisii. Yes, good morning. Yes, good morning. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne, pekne dobré e, e, e, ráno. E, Sťažovateľ a vo svojej sťažnosti a v dokumente, ktorý sme dostali neskôr, e, e žiada o väčší dôraz na zniženie emisí CO2 e, e, podľa smernice o energetickej výkonnosti budov. Takisto žiada o inom prístupe, prístupe Eh, pri eh, výpočte energetickej spotreby a takisto bola eh, po prístupe, ktoré sa uplatnilo v Holandsku v súlade so smernicou o energetickej mm, výkonnosti budov a žiada o prehodnotenie samotnej smernice v tom smere, ako požaduje pri reakcii na tieto tri otázky treba spomenúť, že e, smernica o energetickej účinnosti hodnotí predovšetkým energetickú činnosť, tak sa rozhodli e, zákonodárcovia, ale to má určité vplyvy aj na zniženie emisí CO2. E, Zákonodárca sa rozhodol, že energetické označovanie bude v pôsobnosti e, jednotlivých štátov a smernici sa ustanovujú bez základné princípy. Je však dôležité spomenúť, že napriek tomu e, smernica explicitne spomína možnosť e, riešenia otázok, na ktoré upozorňujú stiažovateľe, napríklad zahrnutie ukazovateľa o emisiách CO2 takisto e, otázka rozlišovania medzi e, obytnými a neobytnými budovami sa tiež e, explicitne spomína v smernici. To isté platí aj o využívaní merania spotreby energie. Táto možnosť sa v smernici spomína. Okrem toho je dôležité spomenúť, že smernica ráta e, e, s požiadavkami na energetickú účinnosť a používanie obnoviteľných zdrojov. Takže e, nie je to presne v tom smere, ako to uvádza stiažovateľ. Smernica nebráni dlhodobo udržateľnému využívaniu energie, naopak to podporuje. Napokon, pokiaľ ide o revíziu súčasnej smernice, ak by sme chceli vyhoviť eh, navrhovanému prístupu, treba zdôrazniť, že uprednesňovaný prístup eh, sťažovateľa eh, by mm, mm, spadal pod voľbu vnútroštátnych zákonodarcov. majú možnosť adaptovať to na vnútroštátne podmienky. Smernica poskytuje manévrovací priestor Zároveň treba spomenúť, že táto smernica e, sa v súčasnosti e, prehodnocuje a návrh e, komisie by sa mal schváliť pravdepodobne začiatkom októbra. To znamená, že zatiaľ rozhodnutie o revízii nepadlo a v tomto smere nemôžeme poskytnúť podrobnosti ohľadom návrhu komisie. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. E, praje si niekto slovo? Niekto z prítomných? Nie. E, vzhľadom na to, že očakávame prehodnotenie smernice a, a pokiaľ sa nemýlim, spomenuli ste jeseň, navrhujem, aby sme túto petíciu zatiaľ ponechali otvorenú s tým, aby sme mohli získať lepšie informácie o ďalšom vývoji. Takže na teraz nechávame to otvorené. Um, we should be doing another petition. Mali by sme sa venovať petícii číslo 24, ale dostal som informácie, že zástupca komisie sa ešte nedostavil. Takže pôjdeme na bod 23 a 22 sa budeme venovať neskôr keď príde predstaviteľ komisie. Aj napriek tomu, že samotný stiažovateľ tu nie je. Takže bod 23 petice 0496 z roku 2015, ktorú predkladá britský štátny príslušník. E, opätovne e, zdôrazňujem, že stiažovateľ tu nie je, takže nech sa páči komisia. Good morning, e, Pekne dobrá ráno, dámy a páni. Petície sa týka situácii, pri ktorej britský štátny príslušník bol odpojený od e, dodávok elektriny a plynu. Sťažovateľ predtým dostával elektrínu a mm, e, mm, e, plyn na základe zmluvy s staviteľom. Mm, takéto zmluvy podpisuje staviteľ a potom E, Stiažovateľ podpísal e, bežné zmluvy s dodavateľom energie, avšak na e, poskytnutie takýchto zmluv dodavatelia potrebujú certifikát o tom, že budova je náležite postavená a je vhodná na bývanie v nej ľudí. Dôkladne sme posúdili petíciu, a mali sme diskusie s regulačným e, úradom Španielska v oblasti energetiky. E, uznal, že je tu problém, ale zároveň uvádza, že legislatíva nebráni občanovi e, dodávať, dostávať dodávky energie. Skôr problémom bol chybujúci certifikát o hodnotách budovy Mm, komisie e, e, chápe a spolucíti so stiažovateľom, ale s poľutovaním konštatuje, že nemôžeme pomôcť tomuto občanovi, pretože e, schopnosť dostávať energie súvisí s chybajúcim certifikátom a preto odporúčame, aby sa spojil s miestnymi úradmi a získal potrebné podklady. Ďakujem veľmi pekne. Takže teraz je to e, e, v pôsobnosti e, vnútroštátnych orgánov a na základe toho, čo ste nám povedali, nemáme žiaľ inú možnosť, ako pomôcť. Ah. Yes, I will, uh, uh, um, there's nothing I can do from what I can understand, but... Áno, ale chce vystúpiť niekto z prítomných? Ďakujem, pani predsednička. Len e, taká malá otázka. Naozaj nie je možné získať takýto certifikát, takéto osvedčenie? Je to niečo náhodné? Teda problémom je chybujúci certifikát a naozaj nie je možné ho získať. Čo sa s ním e, stalo? E, len tak zo zvedovosti, z politickej zvedovosti samozrejme je komisia schopná zodpovedať otázku? Ďakujem pekne za otázku. Nie, že by bola nemožné získať takéto osvedčenie, ale žiaľ, my eh, v komisii nemôžeme eh, eh, tomu pomôcť. Aby ste zaregistrovali svoj dom, musíte predložiť osvedčenie, že je vhodný na bývanie a podľa E, e, španielskej vnútroštátnej úpravy. Existujú na to príslušné postupy. To znamená, že stiažovateľ to musí vyriešiť spolu s miestnymi úradmi, ale v súčasnosti nemôžeme prispieť e, k riešeniu k tomto procesu. Ale chápem, som zvedavý, či požiadal o takéto osvedčenie stiažovateľ, pretože ak o to požiadal a nedostal, tak potom je to problém ale ak o to nežiadal, to je niečo iné. E, z petícii vyplýva podľa všetkého, že požiadal o takéto osvedčenie a stále e, očakáva e, ho. V každom prípade spomína to, ale medzi tým odpojili ho od dodávok elektriny a plynu a preto je taký rozhorčený na základe získaných informácií je očividné, že príslušné postupy boli dodržané a pravdepodobne e, španielské úrady nie sú spokojné e, s týmto svedčením, ale problém je ten, že napriek tomu, že veľmi radi by sme chceli pomôcť, je to mimo našej kontrole. Odporúčam žiaľ, že treba e, túto petíciu uzatvoriť Nemáme žiadne ďalšie návrhy, takže e, oznámime stiažovateľi e, vy, že petícia je uzavretá. To... A teraz e, bod 25 petície 0529 z roku 2014. Stiažovateľ je z Talianska, nie je prítomné a slovo opätovne má komisie. Thank you, Chair. Ďakujem, pani predsednička. Pekné dobré ráno, dámy a páni. Žiaľ, túto petíciu sme dostali iba koncom minulého týždňa, takže nemôžem vám poskytnúť e, kompletné a definitívne vyhodnotenie, iba a e, stručne predbežný názor. Sťažovateľ e, E, e, sa stiažuje, že počas troch rokov účty neboli mu vystavované e, podľa skutočnej spotreby. Uvádza, že tieto merenia sa robili od roku 2011. Stiažovateľ navyše nainštaloval fotovoltaické zariadenie na streche, a stiažuje sa, že výroba elektriny sa nezapočítala do účtu e, v dôsledku nesprávneho merania a účtovania. Stiažovateľ sa stiažuje e, na to, že nedostal transparentné informácie a že e, solárna výroba elektriny sa nezapočítala do vyúčtovania Komisie eh, predbežne to hodnotí tak, že situáciu, situácia, ktorú eh, popisuje stiažuje, stiažovateľ, prepačte, eh, sa týka povinností povinnosti v zmysle smernice o elektríne a mm, energetickej činnosti musí vystavovať E, e, faktúry e, pravidelne za obdobie nie dlhšie ako jeden rok. Takže v tomto zmysle pripravujeme počas nasledujúcich týždňov kompletnú odpoveď. Ďakujeme veľmi pekne. Za týchto okolností potrebné, je potrebné nechať túto petíciu otvorenú, pretože nemali sme dostatok času, aby sme získali podrobnejšie informácie o tomto prípade, takže nemáme žiadnu inú možnosť, než to ponechať e, o, otvorené. e, prajsy, niekto slovo z, pomedzi m, mm, členov výboru? Nie. Takže necháme túto petíciu otvorenú. Ďakujem. Bod 26. 0188 z roku 2015, ktorú predkladá bulharský štátny príslušník. Aj, ani tento stiažovateľ nie je prítomný, takže komisia dostáva slovo. Dobré ráno, ďakujem. Táto petícia sa týka sektoru e, verejného zásobovania teplom a stiažovateľ sa stiažuje na štyri veci Prvá vec. Otázka terminológie, ktorá sa zacieluje na nové pozmeňujúce návrhy v legislatíve a na predaj a dodávku energie. Preskúmali sme to a nezistili sme, že by v energetickej legislatíve bolo niečo, čo by regulovalo alebo právne upravovalo ako by malo byť e, riadené dodávanie energie, takže nemám pocit, že by sme s tým niečo mohli urobiť. Druhá otázka je všeobecnejšej povahy, týka sa spôsobu, ako sa organizuje trh s distribuovaním energie v rámci obce, mesta, e, regionu. Mm, Stiažovateľ má pocit, že by sa mali striktne rozdeliť Výroba elektrickej energie, prenos energie a dodávky energie do domácnosti, čo sa týka energetických právnych noriem, neexistuje žiadna takáto právna norma k miestnemu, e, lokálnemu alebo regionálnemu zásobovaniu teplom v bulharskej legislatíve. Tretia vec sa týka všeobecných podmienok pre kontrakty o dodávke elektrickej energie. V súčasnosti miestny dodávateľ tepla vypracuje takúto zmluvu a potom tieto podmienky schváli národná, národný regulač, regulátor alebo národný orgán pre reguláciu. Ani tu nie je v smerniciach pre elektrinu alebo teplo nič o tom, ako národný regulátor má schváľovať verejnú dodávku tepla v obciach. Preskúmali sme podrobnejšie aj e, v rámci smernice o energetickej efektívnosti všeobecné podmienky, najmä to, či cenotvorba pri faktúrach za dodávku tepla, či sú proporčne vypočítané náklady na dodávku tepla. A opäť sme zistili, že takéto niečo musí schváliť národný orgán pre dodávku energii a istá úroveň ochrany spotrebiteľa je tu poskytnutá. Opäť tu nemôžeme nič urobiť v tejto veci. A záverečný bod sa týka údajného neférového spôsobu, akým sú tieto všeobecné pravidlá a postupy nastavené a pre bulharských občanov je nemožné namietať voči tým, týmto všeobecne schváleným podmienkám pre kontrakty, zmluvy v oblasti dodávky tepla a energie z miestnych zdrojov, obecných zdrojov a pre bulharských občanov, pokiaľ vieme, je možné sa obrátiť na občianské súdy, kde môžu napadnúť svoj účet za elektrinu a takisto je možné, a takisto je to rada bulharským občanom, aby sa skontaktovali s organizáciami pre ochranu spotrebiteľov. Toľko z mojej strany. Ďakujeme veľmi pekne. Príspevky z eh, Pán Valesa, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja si myslím, že je jasné, že tu hovoríme o princípe subsidiarity. A mám pocit, že stiažovateľ sa mal obrátiť na národné orgány a občianské súdy v Bulharsku, takže nevidím čo s týmto môžeme urobiť my, navrhujem, aby sa uzavrela táto petícia. Ešte niekto má príspevok? Ja súhlasím. Príspevok odznel. E, pani predsedajúca, áno, aspoň sa e, zhodneme. Aj ja s tým súhlasím. Zdá sa mi, že komisia to preskúmala a zdá sa, že existujú národné orgány, na ktoré je možné obrátiť sa v tejto veci. Navrhujem, aby sa táto petícia uzavrela. May I take you now to item 22, the... Bod 22. Eh, Zastupca komisie je prítomný a preto poprosím o bod petícia 2547 z roku 2013 ako otvorenie bodu programu nasleduje. Eh, predkladateľ tu nie je, ale informovali ma, že počúva naše zasadanie cez webové vysielanie, cez internet, takže slovo má komisia, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ja by som rád povedal, že táto petícia ide o reforme na trhu s elektrinou vo Španielsku, ktorá sa odohrala v roku 2013. Spotrebitelia, ktorí majú, ktorí majú nízky odber zrazu mali o 40 vyššie faktúry. Stanovisko komisie v tejto veci je, že legislatíva únie v rámci tretieho energetického balíčka poskytuje pravidla a je tu istý priestor pre národné orgány, ktoré môžu si sami stanoviť tarify a ceny za elektrinu. Smernica o efektívnosti elektrickej energie a smernica o elektrine o energii trošku ale usmerňuje, ako sa musia brať do úvahy tá e, isté aspekty tvorby cien a energetickej efektívnosti a stability, pričom je možné zaintegrovať takéto požiadavky do na, toho, ako sa nastavujú ceny. Deficit 30 miliard eur to, tam to je veľmi negatívny výsledok a bolo treba sa vysporiadať s týmto deficitom 30 miliard, preto sme volali po reforme. A preto sme znížili subvencie na isté obnoviteľné zdroje energie. Takisto sa znižili subvencie na fixné aspekty, e, ceny sa museli liberalizovať a preto vzrastli ceny. A na to sa stiažuje stiažovateľ v petícii. Odvtedy na úrovni EÚ vznikli iniciatívy politické a tie poskytujú rámec pre túto rozpravu, čo sa týka povahy iniciatívy politík a v súlade so súčasnými stanoviskami Národné orgány budú hrať kľúčovú úlohu pri stanovovaní e, tarifov, ceníkov a budú sa starať o proporčnú distribúciu nákladov. Toľko z mojej strany k tejto petícii. Ďakujem. Chce sa niekto vyjadriť k tejto petícii? Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pani predsedajúca. Myslím si, že elektrina je kľúčová záležitosť pre každého a je jasné, že v Španielsku je energia veľmi drahá, najdrahšia v EÚ. A 30 40-percentný vzostup ceny je problém, ktorý by komisia mala preštudovať, ale komisia zdá sa nie je úplne e, jasná, nie je jej stanovisko úplne jasné. Ja by som bol rád, aby sa vyjasnilo, čo je za tým, aby sme si to mohli hĺbkovo prediskutovať a potom prísť neskôr s uznesením, preto by som požiadal o to, aby sme túto petíciu ponechali zatiaľ otvorenú. Ďakujem. Pán Valesa? Súhlasím. Zdá sa, že komisia stále skúma túto vec, takže to nechajme otvorené. Áno, to je výborné, že dnes ráno sa tak zhodneme, hovorí pani predsedajúca. Aj ja súhlasím. Nemáme zatiaľ dostatok informácií zo strany komisie a preto si myslím, že toto by malo zostať otvorené, kým dospejeme k rozhodnutiu. Why? Uh, because the, the previous point is not, not yet ready. So, 25. Yeah, so there is. I am informed that we will have to jump 25. Preskočíme 25 a začneme sa zaoberať bodom 27 z logistických dôvodov. Petícia 0281 z roku 2011, ktorú predkladá bulharský štátny príslušník. Sťažovateľ tu nie je, preto dostáva slovo komisia. Ďakujem, pani predsedajúca. Dovolte mi predovšetkým zosumarizovať, o čom táto petícia je, pretože bola zaregistrovaná v roku 2011, už uplynul istý čas. Pôvodne bola o nevykonávaní právnych dokumentov v odvetvi elektrickej energie, ale keď v roku 2013, keď sa tento balík zapracoval do bulharskej legislatívy, tento stiažovateľ dodal dodatočné informácie o nevykonávaní a právnych dokumentov, dokonca o porušovaní e, práva. A komisia už informovala parlament, že aj táto petícia z roku 2013 bola zaregistrovaná. Aj v roku 2014 prišli e, dodatočné dokumenty. Odvtedy analizujeme Tretí energetický balíček, či je v súlade s bulharskou legislatívou, to sme dokončili, dovršili minulý rok. Pripravujeme naše záverečné stanoviska a dúfam, že záverečné stanovisko e, predkladateľovi petície takisto oznamíme. Čo skoro, ale teraz k obsahu petície ako takej. Boli tu tri veci, na ktoré sa stiažovateľ stiažoval. Prvá. Spotrebitelia elektriny nemajú právo si nakúpiť elektrinu za transparentnú cenu v Bulharsku. Druhá vec, neboli pravidlá zavedené do medzinárodnej bulharskej legislatívy, aby bolo zabezpečené, že existuje nezávislé preskúmanie sudcom tých rozhodnutí, ktoré prijíma Národný regulačný orgán. A tretia vec, stiažovateľ nebol schopný si vybrať, si zvoliť dodávateľa elektrickej energie alebo prejsť k inému. K prvej veci, transparentnosť cien. Táto vec sa týka článku 3 smernici o elektrickej energie, to sa týka transparentnosti, zmluvných podmienok a, ako viete, v Bulharsku sa stále reguluje cena elektrickej energie, čo vedie k zásadným problémom, pretože tu je schodok v ceníkoch. Regulácia siaha až pod náklady a preto sa spolupracuje s bulharskými orgánmi, aby sa vyriešila táto, táto, pro, tento problém schodok a ceny, aby sa definovali tak, ako ich stanovuje trh. Bulharský minister energetiky oznámil v máji tohto roka, že budú liberalizovať ceník pre domácnosti od roku 2021. Zároveň posilnia svoje opatrenia na ochranu zraniteľných spotrebiteľov. Dúfame, že sa toto bude môcť vysporiadať aj s tým, na čo sa stiažuje stiažovateľ v tejto petícii a naše záverečné stanoviska budeme môcť poskytnúť v krátkom čase. Druhá vec. Efektívny na preskúmanie nezávislým súdom. Komisia rozanalizovala bulharskú legislatívu a jej vzťah k tretiemu energetickému balíčku a nevidí žiadne porušenie únijných zákonov, pretože stiažovateľ hovorí, že nie je možné sa obrátiť na nezávislého súdcu alebo na nezávislý súd, pretože keď je vec postavená pred bulharský súd, tak súd môže túto vec odložiť ad acta, ale my sme našli možnosť odvolania a preto naše služby tvrdia, že neexistuje tu porušenie unijného práva. Táto analýza sa ešte len finalizuje a budeme informovať o našich záveroch v krátkom čase stiažovateľa. Tretia vec. Dodávateľ elektrickej energie a možnosť voľby. Je to v teórii možné zmeniť dodávateľa elektrickej energie, ale v praxi v Bulharsku to nie je možné, pretože tu brania v tom logistické otázky, problémy. Od 1. apríla tohto roka sa Bulharsko e, zaoberá touto vecou a keď nám dodajú informácie, tak my takisto budeme informovať stiažovateľa o závere našich zistení. Ďakujeme. Chce sa niekto vyjadriť k tejto veci? Ďakujem. Neviem, ako sa môže dotovať elektrická energia tak, že v podstate vzniká schodok, pretože sa nepokryjú ani náklady. Ja som žila v Bulharsku, Grécku, Belgicku, vo Francúzsku a v niektorých krajinách som žila tak, že môj účet mi prišiel z Bulharska do tej krajiny, ktorej som žila, lebo som mala bydlisko v obi dvoch krajinách a musím povedať, že účet, faktúra napríklad od, od oktobra do mája ak príde, tak musí byť menšia, ako je plat alebo príjem domácnosti. Ak takéto dva vysoké účty, ktoré sú ledva ledva na hranici príjmu, alebo suma zodpovedá príjmu domácnosti, tak potom táto domácnosť nebude môcť kúpiť jedlo. Moje účty z Francúzska a Grécka sú oveľa nižšie než účty, ktoré prichádzajú za elektrinu z Bulharska. Takže neviem, prečo by to tak malo byť. Ja si myslím, že to je veľmi závažná situácia, že musíme situáciu v Bulharsku v tejto veci veľmi hlbkovo preskúmať, čo sa týka dodávok tepla a elektrickej energie, pretože máme za ostatné tri roky sme mali 9 samovražd. dôvodom ktorých bolo, že ľudia, ktorí spáchali samovraždu, nemohli zaplatiť svoje účty za teplo a energiu elektrickú. A takisto v tlači sa veľmi často pertraktuje v Bulharsku, že firmy, ktoré posielajú faktúry za elektrinu a teplo, nepošlú žiadnu výstrahu spotrebiteľom, jednoducho pošlú vysokú faktúru a potom príde nepríde druhé upozornenie a ak toto druhé upozornenie nepríde, tak musia platiť ešte pokutu 200 alebo 300 eur za neskorú platbu prvej faktúry a ďalšia 2000 alebo 3000 eurová pokuta môže prísť od súdu, keď firma súdi niekoho za nezaplatenie prvej faktúry. A keď má niekto niekoľko 100 eurovú faktúru v Bulharsku a musí zaplatiť 1600 eurový účet za elektrinu, ako to má zaplatiť tento človek? 300 eur za poplatky. Myslím si, že toto treba preskúmať hĺbkovo. Ceny za elektrickú energiu a teplo v Bulharsku sú mimoriadne vysoké. A platy sú mimoriadne nízke. Ďakujeme vám. Ďakujeme pani Konová. Hovorí pani predsedajúca. Chce sa ešte niekto vyjadriť k tejto petícii? Ak nie, energetická energia je niečo, čo zaujíma každého a odvolať sa za nesprávne zaobchádzanie, za nesprávne predpisy, takisto je právom občana, ak nemáme dostatočné informácie, ak komisia stále čaká na overenie, aby som teda navrhla, že táto konkrétna petícia zostáva otvorená. Čakáme aj na písomnú finalizáciu, na završenie tejto veci. Takže o to viac zostáva táto facto táto petícia otvorená. Right, it's a, it's a bit of a backwards and forwards today. We have to adapt to the situation. We're going now on item... Prechádzame na bod 25. Máme tu petície z Bulharska, opäť z Bulharska. Je ich viacero. Prečítam iba ich čísla. Ide o petíciu z Bulharska. Máme tu video, ale nemáme tu osobne prítomných stiažovateľov. 0892 z roku 2008, 1542 z roku 2009, 0038 z roku 2013 a tam bude stiažovateľ na, sa nám prihovára cez video nahrávku a Petícia 0256 z roku 2013. Ďalej. 2069 z 2013, 2178 z 2013, 556 z roku 2014 a 568 z roku 2014. Predtým, než sa budeme venovať týmto petíciám, tak si pozrieme video. Nech sa páči. So, the administration, if they could, please.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 preložená do bulharského práva. E, po e, preskúmaní e, pripomienok a žaloby Sofie Topolskej je ťažko sa domnievať, že európsky občania môžu byť takto zaobchádzaní. A ťažko si možno predstaviť, že európsky občania nemajú zmluvy, či už individuálne alebo kolektívne, s e, vlastníctvom e, plochy. Vlastníctvo plochy je e, právnická osoba, ktorá má správnu radu a predstavenstvo a ktorý riadi svoje účty, aby platila faktúry za spoločné priestory. E, za mnoho rokov e, bulharské orgány e, nerešpektujú ustanovenia smernice 2011-83 a hovoria, že energia sa nepredáva jednotlivcom, ale tý, tomu spoločenstvu vlastníkov. Energetické spoločnosti a orgány poslali e-maily DG Energy a spravodlivosť a spotrebiteľov a povedali, že e, majú zmluvu s e, spoločenstvom vlastníkov. E, je možné, že dodavatelia majú zmluvy s sieťou ďalkov vykurovania, ale nie na predaj energie. Sú tu viaceré porušenia zákonov a v skutočnosti obchodník napríklad pravdepodobne vstúpil do niektorých eh, budov a eh, tiež eh, nepredložili a nedorušili faktúry na ehm, adresy. Vydávanie faktúr je povinné podľa zákona DPH, aby mohli určite zistiť debet aj kredit. Toto je jedinečné v Európskej únie. Spoločnosť tvrdí, že predáva energiu spoločenstvu vlastníkov, ale v skutočnosti e, ona posiela vyučtovania jednotlivcom, no tieto oznamenia nemajú právnu hodnotu. A mesačné oznámenia nezohľadňujú ozajstnú spotrebu, ale zohľadňujú náklady na kúrenie a vodu a tieto sú rozúčtované na rozúčtované nájomcom alebo majiteľom. Orgány o tom vedia, ale nekonajú. 250 tisíc bulharských rodín v skutočnosti má súdne konania s touto spoločnosťou. Energia sa nepredáva jednotlivcom, no e, stíhajú jednotlivcov. Ak by e, bulharský súd uplatnil rozhodnutie súdneho dvora, tak e, tieto žaloby by boli zastavené, pretože tieto spoločnosti nemajú obchodnú zmluvu, ale orgány ignorovali rozhodnutie súdneho dvora je to v prípade C618-2010 ako príklad a tiež je tam ustanovenie článku 3 naredenia 805. A napriek všetkým prostriedkom a zdrojom, ktoré sú poskytnuté e, v Európskom programe pre e, výcvik sudcov v Bulharsku. A z časti je to preto, že e, je to e, veľký tlak, e, ktorý kladú orgány na súdy a sudcovia dostávajú pokyny a rozhodnutia súdov sú skreslené a je tu mnoho porušení zákona. Komisia sa domnieva, že neexistencia zmluv a e, neexistencia odvodnenia by mohla predstavať e, zmluvný vzťah. A toto e, je horká pravda už 10 ročia v Bulharsku. Bulharská vláda stále vykonáva jednostranný vnúcovanie pravidel e, transakcií klientom a e, máme e, komisiu pre reguláciu energetického trhu a ona určuje ceny bez súhlasu možných zmluvných strán. A bulharský súd používa tieto nepravdivé a nesprávne praktiky, okrem toho, že sú práva spotrebiteľov, ktoré treba brániť. A okrem toho nastalo, že teraz Najvyšší súd vykonáva procedúru, kasačné konanie v súlade s rozhodnutím e, Európskej komisie a očakávame, že komisia čo najskôr urobí kroky proti Bulharsku a zdôrazňujem, že Európska komisia je povinná e, poslať svojich e, predstaviteľov, aby e, sa Sofii stretli s predstaviteľmi vlády a máme veľa dokumentov, ktoré popisujú konanie organizovanej skupiny ľudí bez škrupuly Stovky e, tisíc e, občanov EÚ trpia a Bulharsko je členský štát EÚ od 2007 a je v juhovýchodnej časti únie a tam e, žije okolo 10 miliónov ľudí. Preto treba chrániť spotrebiteľov energie v nariadeniach 2006-2004 eh, podľa nich eh, sa eh, nesmú spotrebitelia, nesmie sa im upierať ich práva. A podľa rozhodnutia v prípade 177 Európskeho súdneho dvora v prípade Cimental národné súdy majú zaručiť súlad s ustanoveniami európskeho práva a ne, používať žiadne ustanovenia národnej legislatívy, ktoré sú e, v rozpore s európskym právom. Thank you very much. Ďakujem pekne. Chcem dať slovo komisii. Yes, good morning. Ehm. Dobré ráno. K tejto otázke e, sú tu dve témy. Jedna sa týka energetickej efektívnosti a legislatívy o energetickej efektívnosti v Bulharsku. A e, tiež je tu potom otázka práv spotrebiteľov v prvej veci komisia posudzovala e, plnenie smernicu energetickej efektívnosti a ustanovení o meraní a fakturácii. A samozrejme, smernice o energetickej efektívnosti a e, jej ustanovenia sú nadradené e, smernici o pôvodnej smernici, na ktorú smerovala tá mm, petícia. A predtým bulharské komunikácie a oznámenia komisii sa zdali, že sú v súlade so ustanoveniami smernice o tom, že čo sú rozumné um, požiadavky, čo sa týka um, uh, meračov tepla v stúpačkových budovách, ako je to zvyčajné v Bulharsku takže tak sme na tom teraz a čo sa týka ochrany spotrebiteľa, my to chápeme tak, že Ústavný súd v Bulharsku rozhodol, že vlastníctvo nehnuteľnosti a rozhodovanie e, o ňom sa e, neriadí a neupravuje z európskej úrovne a teraz je tu rozhodnutie ombudsmanu, ktorý e, má preskúmať e, rozhodnutie Najvyššieho súdu. Takže ja chápem, že takáto je teraz situácia. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, уважаеми представители. Ďakujem, um, pán predseda, um, vážené kolegyne, kolegovia, predstavitelia komisie. V 25. bode tu riešime petíciu pani Grečovej a Dončo Dudev. Petícia Margarina Tuková z 2014 z 15. roku, z 17. roku. Na čo odpovedá komisia na tieto petície? E, najprv odpovedá, že Európska komisia e, ďalej preveruje transpozíciu smernice a na tretiu, štvrtú petíciu odpovedá komisia, že e, vykonal diskusie s bulharskou vládou. My e, Pokračujeme v analýzach e, a rámcoch pre dodávku e, energie. E, ďalšia petícia je zamietnutá. Autor petície navrhuje, aby sa bulharská vláda stretla s komisiou a potom môže nastať procedúra pre porušenie európskeho práva. Aký je výsledok? Výsledok všetkých týchto petícií, ktoré sa týkajú tejšej otázky, porušenie práv spotrebiteľa, a porušenie európskeho práva od 2009. do 15. Tu, e, odpoveď komisie je jedno veľké nič, že um, pokračuje, um, pýta sa, posiela listy otázky a tieto odpovede ukazujú jednu vec, že to všetko eh, ukazuje eh, nekompetentnosť a bezmocnosť predstaviteľov komisie, aby eh, zistili fakty a aby povedali, či nastalo porušenie práv spotrebiteľov alebo nie. A či bolo porušené európske právo alebo tiež nie. A nakoniec zdôrazňujem a trvám na tom, že očakávam jasnú odpoveď od komisie. Už stačí tých e, konzultácií a porád hodnotení e, preskúmaní od 2009 do 2015 komisia analizuje a skúma samozrejme fakty. Ja poznám odpoveď vás všetkých. Platí niekto z vás e, určite faktory, keď e, nemá zmluvu za poskytovanie takej služby platíte e, nejaké dlhy, ktorý e, nevzniká z nejakej zmluvy? No asi nie. Čo musíme urobiť, aby sme e, porozumeli, že tu je jasné porušenie práva? Sú ľudia e, v Sofii, ktorí sú spojení s touto e, energetickou spoločnosťou a e, musíme konečne dostať jasnú odpoveď. Tieto nekonečné diskusie a rozhovory hovoria len o tom, že komisia je bezradná alebo že nechce vyriešiť tento problém a len sa tu hrá. A ja trvám na tom, aby všetky tieto petície boli otvorené a žiadam, jednoznačnú odpoveď, či bolo narušenie európskeho, porušenie európskeho práva alebo nie. A keď nemajú zmluvu alebo nie. A nakoniec vidíme tu e, simuláciu práce, byrokraciu a popísanie tom papiera a výsledok žiadny nevidíme. A preto, um, kolegyne, kolegovia, eh, vyžadujem od komisie jednoznačnú odpoveď a eh, chcem, aby zabezpečili eh, dodržanie európskych predpisov. A ďakujeme. Takže táto petícia by mala stať otvorená. Thank you. Ďakujem, pán Malinov. I believe <clears throat> that anyone can agree that it is quite unusual. Domňa sa, že každý e, môže súhlasiť, že je dosť nezvyčajné, že máme tak veľa e, petície s takou témou a zvyčajne petície e, z rôznych štátov sa zhodujú so skupinou petícií z iných štátov, ale ja e, neviem o tom, že by iný štát mal tak veľa petícií o jednej téme. Vysvetlenie je veľmi ťažké. Samozrejme môžeme povedať, že je tu konstelácia problémov s e, dedičstvom komunizmu, technických problémov, nového, nových pravidel e, riadenia, e, vlastníctva nehnuteľností, neúspešná privatizácia a E, zlé rozhodnutia bulharských súdov. Takže hoci aj táto petícia e, sa chyta e, osobitného systému, mala by byť vnímaná ako dôsledok neúčinnosti bulharských súdov a úplného zanedbania práv spotrebiteľov. Takže myslím, že nemali by sme už povedať viac k tomu, čo bolo povedané. Aj čo petičník povedal, veľmi presnú a podrobnú analýzu ale skutočnosť, e, že e, európsky bulharskí občania používajú Európsky parlament ako e, posledné útočisko, by malo posilniť našu snahu, aby začalo konanie pre porušenie zmluvy a ak niečo e, konkrétne sa stane v európskych inštitúciách na základe týchto, e, tohto prípadu, tak ja si myslím, že e, v Bulharsku nemôžno nikdy urobiť lepšiu kampaň za užitočnosť Európskej únie. Je to veľmi čudné a ťažko to pochopiť, ale hovoríme o stovky tisíc ľudí, ktorí sú tým postihnutí a sú pravidelné protesty v Bulharsku No určite vidíme z toho e, obdobia, e, po ktoré e, trvajú tieto petície a stiažnosti, že v tomto prípade bulharský súdny systém to nedokáže riešiť. Takže to ešte klade väčší tlak na Európsku komisiu ako posledné útočisko vo veci, o ktorej každý bulharský občan si myslí, že to je nespravodlivé. Takže ja, požia- ja odporúčam, aby všetky tieto petície ostali otvorené. Neva? Pani Kuneva. Ďakujem. Myslím, že musíme sa pokúsiť e, pochopiť myslenie občanov, ktorí žijú v Bulharsku a aby sme to pochopili, tak e, našim v Bulharsku týchto ľudí a organizácie a pozrime sa na mieste presne, čo sa deje. Ľudia páchajú samovraždy. Sú to vážne dopady spojené s touto otázkou elektriny a korenia. Nemôžeme nechať ľudí v e, situácii, kde páchajú samovraždy a Ne, dáme im e, špecifickú otázku a necháme tie veci vysieť otvorené. Dobre, niekto ďalší z publika? Ne? Chce sa komisia vyjadriť k týmto príspevkom? Yes, so, um, there is clearly a... Je to jasne problém v Bulharsku? Či je to problém transpozície európskej legislatívy alebo problém súdneho systému, čo som si není úplne istá. Je tu e, jasne téma, ktorá je spojená s dedičstvom komunizmu. Máme veľmi zle izolované bytové domy, kde sú technické prekážky pre pres meranie a fakturáciu. My sme skúmali túto vec veľmi podrobne a Mali sme eh, viaceré stretnutia s bulharskými orgánmi. Posledná bola v decembri 2015. A mali sme eh, tiež konanie pre porušenie zmluv v tejto veci, kde sme eh, sa pýtali presné otázky, ako sa vystavujú faktory a podľa smernice o službách e, začalo konanie pre porušenie e, zmluv a tiež e, sme poslali list a vydali stanovisko. V súčasnosti mohorská legislatíva reaguje na požiadavky smernice o energetickej efektivnosti a konanie pre netranspozíciu bolo zatvorené v apríli tohto roku. A to sa stalo po legislatívnych zmenách, kde niektoré požiadavky, ktoré neboli zohľadnené, zo smernice o energetickej efektivnosti boli zavedené do legislatívy. Čo sa zmenilo v bulharskej legislatíve? Najprv bulharská legislatíva um, pr, uh, e, pravidlo je, že uh, merače tepla vždy inštalujú spotrebitelia. Toto je uh, veľmi uh, uh, prísna požiadavka, prísny e, záväzok, ale e, môže e, to e, byť vyžadované na to, aby e, sa vystavovali e, faktúry, ktoré sú prerozdelené e, rovnoverným spôsobom medzi majiteľmi e, bytov. A toto je v súhľade s článkom 3, e, kde sa hovorí, že merače tepla sú inštalované, e, keď je to technicky možné a efektívne. A tiež e, individuálne merače sa e, musia nainštalovať tam, kde je to technicky možné a nákladovo efektívne. A toto teraz bolo zdodené v bulharskej legislatíve, hlavne e, v prípadoch, kde budovy umožňujú, aby takéto merače boli nákladovo efektívne pre stupačky a pre jednotlivé budovy. Potom e, ďalšia vec sme skúmali a to, že ako sa faktúry pre jednotlivé byty vypočítajú a výsledok e, tohoto skúmania bol, že náklady sú pomerne nízke a to nám neumožňuje tvrdiť, že náklady samotnej faktúry a e, služieb prekračujú to, čo smernica vyžaduje. Ďalej je tu metodika pre preozdelenie nákladov tepla. Teraz je voditeľné ustanovenie v článku 3 smernice o energetickej efektívnosti, ktorá um, nabadá členské štáty, aby prijali transparentné pravidlá pre delenie nákladov tepla a časť e, z toho pravidla tiež pokrýva náklady na inštaláciu v budove. Je pravda, že niekedy e, spotrebitelia, ktorí e, prestanú e, kúriť vo svojom byte, sú povinní platiť paušálne poplatky, pretože sa vykuruje celá budova a korenie musí v budove prebiehať, aby sa vykurovali ďalšie byty. A skutočnosť, že niektorí majiteľia eh, si eh, odpojili eh, vykurovanie svojich bytov kvôli energetickej chudobe, stále musia platiť za inštalácie v budove. Je pravda, že tieto náklady predstavujú vysoké sumy a že pre bulharských dôchodcov to môže byť podstatná časť ich príjmov, ak nie celé ich príjmy, ale európska legislatíva o Eh, prerozdeľovaní eh, ďalkového vykurovania takéto veci neustanovuje. Tiež je rozhodnutie ústavného súdu z roku 2009, eh, ktorej skúmal túto vec a jeho súlad s vlastníckými právami a ústavnými právami bulharských občanov a analyzovali sme tieto prípady, aby sme zistili, že či tam bolo porušenie práva EÚ. Nezistili sme také porušenie a vlastnícke práva a v skutočnosti ako sú e, zmluvy medzi spoločenstvom vlastníkov a vlastníkmi jednotlivých e, bytov upravené, boli preskúmané v bulharskom práve a ústave a um, ústavný súd vyhlásil, že sú v súlade. A e, tento rozsudok tiež zahrňa v skutočnosti, že e, v Bulharsku sú zákony o sociálnej ochrane a vďaka ním bulharský občan môže požiadať o dotáciu. E, je zjavné, že tieto zákony sú nedostatočné a stále je tu veľký problém v tejto veci. Napriek tomu Komisia tu nemá čo robiť, e, pretože e, zmluvné podmienky e, a právo vlastnícke sú vecou členských štátov. Tiež sme skúmali, či jednotlivý majiteľ bytu v bytovom dome môže začať, e, môže prestať e, zastaviť nevyžiadané e, dodávku ďalkového vykurovania a povedali nám, že bola požiadavka bulharského ombudsmana na najvyšší občianský súd, aby rozhodol, či, že aká norma má byť nadradená, či legislatíva o ochrane spotrebiteľa alebo energetické zákony Tiež e, je to e, príznak, že bulharský súdny systém funguje a že e, lehota, za ktorú bulharský súd vydal rozhodnutie, nebola nadmerne dlhá, tak dúfam, že tým som zodpovedal niektoré otázky. Nepochybne ide o mimoriadne háklivú otázku, ktorá ovplyvňuje viacerých občanov, ako sa tu správne povedalo Petičný výbor to je posledná možnosť pre občanov, pre spotrebiteľov a nesmeme pripustiť, e, aby sa to vnímalo, ako, ako keby sme e, im nenačúvali. Máme rozporuplné informácie e, zo strany komisie a prítomných. Chcela by som odporučiť, aby výbor pre petícii sa spojil s bulharskými úradmi a vyžiadal doplňujúce informácie. Zatiaľ by som e, chcel e, odporučiť komisii, aby naďalej e, prešetrila to, čo tu dnes odznelo. Opakujem, že vystúpenia, ktoré sme si vypočuli, boli dobré, padné a určite ľudia vedia, o čom hovoria. V každom prípade musíme to preskúmať hĺbšie. Otvoríme tieto petície, ponecháme tieto petície otvorené a napíšeme bulharským úradom, aby sme získali viac informácií s tým, aby sme sa mohli rozhodnúť e, na základe e, padných informácií. Odporúčam, aby sme to ponechali otvorené. Pani Kuneva sa chce opätovne viedriť. Ospravedlňujem sa. Ale chcel by som e, vysvetliť e, určité veci, aby ste to mali na zreteli, keď budete rokovať s predstaviteľmi e, vlády. Uvidím príkladu toho, ako to funguje v Bulharsku, ale na inom príklade. Na, alebo v inej záležitosti. V Európe e, e, máme e, Bulharov pracujúcich v iných krajinách, ktorý e, e, sa registruje ako nezamestnaní. E, častokrát sa musia vrátiť domov, aby sa opätovne prihlásili ako nezamestnaní. Ehm, ľudia sú nutení e, e, čakať, niekedy im hovoria, že musia prísť e, inakedy, niekedy sú nutení trvať na tom, že nemajú inú možnosť, ale chcú, aby ich predsa len zaregistrovali. Napriek tomu úrady tvrdia, že nezamestnanosť v Bulharsku klesá, E, čiže e, čísla e, hovoria jedno, ale skutočná situácia je iná. Ďakujem pekne, pani Konová, za bližšie informácie o skutočnom stave. Myslím si, že sme na teraz vybavili tieto petície, zostávajú otvorené, kým nezískame bližšie informácie. A teraz bod 28. Petície zo strany maltských a britských stiažovateľov. Nie sú tu prítomní, ale dostalo som informácie, že e, e, sú k dispozícii nové údaje, ktoré ste dostali. Ide o petície 1737 z roku 2013, 347 z roku 214, 1655 z roku 14, 2102 14, 024-2015. A opakujem, že stiažovateľia nie sú prítomní. Slovo má komisia. Ďakujem, pani predsednička. Vo všeobecnosti malská úprava ráta s viacerými druhmi dodávok elektriny a vody v závislosti od určitých kritérií. To znamená, že eh, na Malte platia rôzne tarify pre mm, rezidentov a nerezidentov. Eh, diversifikácia dodávok eh, spôsobila viaceré stiažnosti a petície na adresu komisie. Ak dovolíte. Eh, chcem povedať, že v týchto petíciách sa nastali rôzne otázky. Takže eh, budem eh, postupovať podľa toho, ak vám to nevadí. Takže jednak ide o zniženie tarif pre občanov, to je 524 a 21. Druhá záležitosť je špecifika špecifickejšia. Ide o prístup najomníkov, to je 1737 z roku 13 a 1655 z roku 2014. A tretia otázka sa týka prístupu najomníkov e, k informáciám ohľadom spotreby elektrickej energie. To je petícia 341 z roku 2014. Ako už som uviedol, malská legislatíva rata s viacerými možnosťami aby občania získali zniženú tarifu, musia eh, o to požiadať eh, spoločnosť, ktorá má na starosti vyučtovanie. Pokiaľ ide o všeobecný prístup k eh, zniženým sadzbám, treba uviezť, že európsky občania viedru znepokojenie, že musia prekonať určité administratívne prekážky pri podávaní žiadostí. Komisia ešte v roku 2011 sa spojila e, s malskými e, úradmi. E, neboli sme spokojní s odpovedou, začali sme konanie pre porušenie práva. Neskôr malské úrady zmenili svoje postupy. V súčasnosti občania únie môžu predložili takúto žiadosť o znížené sadzby spolu s predložením či už e, cestovného pasu alebo občianského preukazu. Ďalšie kontakty medzi e, komisiou a malskými úradmi e, viedli k tomu, že miestne úrady uplatnili postup, ktorá umožňovala poškodeným občanom únie získať nápravu a pokiaľ ide o komisiu, e, tento postup zjednania nápravy funguje a týka sa to 24 e, z roku 14 e, a ďalšie petícii. Tento problém je vyriešený, pokiaľ ide o prístup nájomníkom k zníženým sadzbám. Petícia 1737 1655 e, e, z roku 2014. 14, e, tu stiažovateľa uviedli komisii, že platí v danom prípade iná prekážka. Občania, ktorí chceli požiadať o znížené sadzby, museli predložiť žiadosť spolu s podpisom majiteľa nehnuteľnosti čiže museli požiadať eh, majiteľa nehnuteľnosti, ktorú prenajímajú o súhlas. Eh, od roku 2014 sme sa spojili mm, s úradmi. V maji eh, malské úrady informovali komisiu o tom, že zmenia postup a umožnia nájomníkom využívať znížené sadzby bez súhlasu majiteľa príslušnej e, e, nehnuteľnosti, prípadne e, splnomocnenia tohto majiteľa, stačí predložiť iba kópiu nájomnej zmluvy. Takže komisia súhlasí s takýmto postupom. Stále pokračujú kontakty medzi malskými úradmi a komisiou v tejto veci, ale iba aby sa odstranili nejaké drobnosti, ale všeobecný prístup malských úradov je zjavne v súlade s očakávaniami komisie. V súvislosti s tými štyrma petíciami, e, pokiaľ ide o všeobecnú záležitosť diferenciácii sadzieb, e, kolega Emanuel e, Valens by rád povedal niekoľko slov a ak dovolíte, odovzdám mu slovo. Ďakujem veľmi pekne, vážna pani predsedajúca. E, práve mm, e, sme dostali informácie mm, z odboru pre vnútorný e, trh pokiaľ ide o súvislosti diskriminácie spotrebiteľov podľa rezidentnej príslušnosti. Služby, o ktorých dnes hovorím, e, spadajú pod ustanovenie článku 20 smernice o službách na vnútornom trhu z roku 2006. Smernica zakazuje e, e, diskrimináciu spotrebiteľov podľa ich rezidentnej príslušnosti, pokiaľ to nie je oprávnené na základe objektívnych kritérií podľa úvodného ustanovenia 95 e, e, existujú e, rôzne objektívne kritérie, ktoré by sa dali uplatniť zo strany dodavateľov hospodárskych subjektov, ktoré poskytujú alebo predávajú svoje služby a chcú platniť rôzne tarify alebo sadzby. Podľa nášho názoru ťažko si predstaviť uplatnenie objektívnych kritérií v tomto prípade. V súčasnosti nerezidenti sústavne e, nemajú možnosť e, využiť priaznivejšie sadzby energie v porovnaní s rezidentmi. Keď skúmame e, tento spis, nevidíme tam žiadne dôvody, ktoré by zdôvodnili nerovnaké zaobchádzania. Pokiaľ ide o dodávky plynu a elektriny, e, potenciálne by sa dal použiť argument, ktorý poukazuje na to, že rezidenti platia e, dane v krajine pôvodu, avšak tu by som chcel e, pripomenúť, že súdny dvor jasne uviedol, že na to, aby daňový status e, sa považoval za objektívne kritérium, musí existovať priame prepojenie medzi e, konkrétnou daňou a e, preferenčnou sadzbou. V danom prípade takéto priame prepojenie nevidíme E, konštatujeme, že malské úrady e, oznámili e, zverejnenie usmernení pre poskytovateľov služeb, pokiaľ ide o článok 9a, článok 20 smernice je transponovaný do malskej legislatívy v článku 9a príslušného zákona o poskytovaní služieb. To znamená, že aj v malskej legislatíve existujú stanovenia, ktoré zakazujú takúto diskrimináciu. E, zatiaľ nevieme o oficiálnej e, publikácie e, týchto usmerení, ale v každom prípade sa uberajú správnym smerom a vizium spotrebiteľa sú vyzvení na to, aby využívali takéto usmernenia a pri zabezpečení svojich práv. 28. mája komisia navrhla eh, nariadenia pre boj proti eh, diskriminácii spotrebiteľov eh, na vnútornom trhu. Návrh tohto nariadenia by mal vytvoriť priamo uplatniteľné práva spotrebiteľov a prispieť k riešeniu aj tejto situácie. V súčasnosti nadalej analizujeme e, tento prípad e, konkrétne na Malte, ale opakujem, že návrh nariadenia konkrétne e, je určené na riešenie takýchto problémov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Dostal som informácie o tom, že aj tretí predstaviteľ komisie si praje slovo. Áno, Týka sa to konkrétnej záležitosti e, prístupu k e, údajom o spotrebe, to je 53.4.1. Sťažovateľ e, uvádza, že ako nájomník nemá prístup k údajom o spotrebe a že partnerom dodavateľa je e, majiteľ nehnuteľnosti, čo považuje nezákonné. Podľa nášho hodnotenia je e, v súlade so zákonom, e, pokiaľ majiteľ nehnuteľnosti je zmluvnou stranou s dodavateľom, i keď prenajma svoj byt niekomu inému. Ale aj keď nájomník nie je zmluvnou stranou vo vzťahu s dodávateľom energie, je konečným spotrebiteľom v súlade s e, existujúcou legislatívou. To znamená, že aj keď ste iba najomca, mali by ste mať prístup k údajom e, o spotrebe elektriny, aj keď nemáte priamo uzatvorenú zmluvu s dodavateľom. Vzhľadom na uvedené, treba povedať, že e, existujúca legislatíva bola správne transponovaná do vnútro e, e, štátnej legislatívy Malty a podľa malských úradov každý nájomník má možnosť získať informácie o spotrebe, ako to požiada. Nemáme informácie o tom, že stiažovateľ požiadal o poskytnutie takýchto údajov, prípadne E, využil e, nástroj na riešenie sporov, e, nástroj, ktorý zriadili malské úrady. Domnievame sa, že stiažovateľ má pravdu, pokiaľ ide o prístup k údajom o spotrebe, avšak podľa nás neurobil všetky potrebné kroky. Ďakujem veľmi pekne. Máme tu zástupcov malských úradov. Nech sa páči. Ďakujem pani predsedničky. E, pani predsednička, pekne dobré ráno všetkým. Úvodom by som chcela poukázať na tú skutočnosť, že záležitosti, ktoré sú nastolené v týchto petíciách, ktorými sa zapodívajú e, e, predstaviteľe komisie, nie sú spôsobené našou legislatívou, ako už správne uvedla komisie. Príslušná vnútra šta- vnútroštátna e, legislatíva nediskriminuje podľa štátnej príslušnosti. Napriek tomu e, chápeme, že v niektorých prípadoch e, mohla dôjsť ku komplikáciám pri implementácii konkrétnych zákonov pri prístupe k zvyhodeným sadzbám aj určitým komplikáciám vo vzťahu e, s majiteľmi a nájomníkmi. Ak hovorili predstavitelia komisie, teda na základe toho, e, čo povedala komisia, radi by sme e, ocenili pozitívne hodnotenie našej činnosti, pokiaľ ide o údajné porušenie v prístupe k diferencovaným sadzbám Ehm, dúfame, že mm, mm, poskytnuté údaje budú eh, eh, dostačujúce na to, aby sa konanie pre porušenie práva e, bolo e, ukončené a petície boli uzatvorené. Pokiaľ ide o vzťahy medzi mm, majiteľmi a najomníkmi, ako e, už poznamenala komisie, realizujeme kroky na riešenie tejto situácie a vláda sa zaviazala, že zmení administratívny postup v takýchto záležitostiach. V súčasnosti pracujeme na tom, aby sme uznali takéto nájomné zmluvy bez písomného súhlasu e, majiteľov s tým, aby nájomníci mali prístup k e, sadzbám platným pre rezidentov. Chcela by som využiť túto príležitosť a podotkla, že prípadné spory medzi majiteľmi a nájomníky, nájomníkmi e, e, sa vzťahujú nielen na neobčanov Malty, ale aj e, Ehm, štátnych príslušníkov e, Malty. Čiže problém netkvie e, v tom, či ste alebo nie ste malským občanom. V tejto súvislosti rada by som e, poďakovala komisii za to, že oceňuje našu prácu v tomto smere a úprimne dúfame, že aj túto záležitosť budeme môcť uzavrieť aj v prospech našich občanov. Ďakujem pekne. Pán kolega, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Veľmi stručne e, vítam e, uznanie zo strany e, predstaviteľov komisie, že sa tu urobila jasné stanovisko, pokiaľ ide o zmluvy alebo e, e, prerušenie dodávok e, elektriny v oblasti bývania. Je to veľmi dôležité pre občanov, je to v ich záujme a to je presne to, čo očakáva Európa, jasné stanovisko, pretože aj v iných členských štátoch to spôsobilo, spôsobilo zmetky. Požiadal by som o o, o tom, ako sa to ďalej vyvíja. Chcela by som požiadať komisiu, aby reagovala. Áno, ďakujem pekne. Pokiaľ ide o obsah legislatívneho návrhu o nediskriminácii, ak som správne pochopil, Veľmi stručne to môžem zhrnúť nasledovne. Spis, o ktorom dnes e, hovoríme, je pomerne e, jednoduchý. E, Navrh nariadenie zakazuje akékoľvek rozdielne zaobchádzanie v závislosti od štátnej príslušnosti alebo miesta bývania. V prípade, že sa poskytuje služba, alebo keď e, poskytovateľ služby sa nachádza niekde inde. To znamená, že keď spotrebiteľ sa presťahuje do iného členského štátu, či už pôjde o hotel, alebo v prípade dodávok vody alebo plynu, e, nebude záležať od e, toho, že tu platí iná legislatíva a cena e, služby e, bude e, rovnaká. Nebude to znamenať akékoľvek iné fiskálne rozdiely a komisia sa domnieva, že v tomto prípade neexistujú žiadne objektívne kritéria, ktoré by opravňovali uplatnenie inej tarify e, s prihľadnutím na e, miesto bývania alebo štátnu príslušnosť. Komisia navrhuje e, takúto diskrimináciu zakázať. O tomto návrhu sa v súčasnosti rokuje vo výbere IMKO a spravodajkyňou je pani Rozatum. Chcete opätovne slovo? Áno, veľmi pekne ďakujem Ďakujem za poskytnuté informácie, ale moja otázka sa uberala e, smerom k vášmu oznáseniu, že v maji ste sa rozhodli e, navrhnúť nariadenie a moja otázka znie, kedy sa predloží tento návrh. to e, pomerne e, ťažká od... To bude závisieť od toho, ako sa bude vyvíjať legislatívny e, postup. Je to teraz v rukách komisie. Potom, ako komisie predložila svoj návrh 25. mája, rada sa rozhodla, že bude sa tomu venovať. Pán Javor. A ja by som chcel poďakovať. Nie vždy vidno, tak ako teraz, že by komisia nám mohla dať odpoveď. Členské štáty by mali byť tiež prítomné. Je veľmi dobré, že ste tu, pretože nás znepokojuje táto záležitosť, ale dovolte mi eh, vzniesť ďalšiu otázku. Niekedy máme prípady, keď dostaneme také petície, kde ide o možné porušenie práv vnútorného trhu alebo môže ísť o diskrimináciu alebo súvislosť s dôchodkom alebo s uplatňovaním e, cien, ktoré nie sú férové. Je to diskriminácia na základe veku a myslím si, že prenajatie poľnohospodárskej pôdy v súvislosti s diskrimináciou veku vo Francúzsku takisto e, sme mali ako prípad. Takže všetky tieto dôvody vedú k petíciám a ja si uvedomujem, že komisia sa snaží vysporiadať sa s týmito témami, ale naozaj je istá hranica, do, ke, do ktorej si členské štáty môžu robiť, čo chcú. Ale keď ide o diskriminácii voči EÚ, tak potom to je celkom iný problém. Ja myslím, že by sme si mali vyjasniť tieto záležitosti. Čím bližšie sa dostávame k tejto téme veku, diskriminácie na základe veku, tým lepšie sa dopracovávame k spravodlivosti. Neviem, či národné štáty, členské štáty EÚ môžu zlepšiť veci samé, alebo či to musia vždy poslať e, ku komisii, pretože tu ide aj o poistenie alebo o prenatie, prenajatie poľnohospodárskej pôdy, na ktorú platia, na ktoré platia isté pravidlá toto prenajatie. Ja by som to chcel objasniť. Ako som už predtým povedal, je to trošku priveľa, keď niekto povie, už ste starí na to, aby ste mohli obrábať pôdu. Ja myslím, že takýto výrok je dosť problematický. Niekto, čo má vek 65 rokov, naozaj môže byť ešte vitálny a môže dokonca pracovať ako farmár. Prečo nie? Takže ja by som ukázal na to, že postoje, ktoré sa tu preukázali v diskusii, boli pozitívne a to naozaj eh, chcem oceniť. predsedajúca. Neviem, či by maltské orgány sa chceli vyjadriť alebo objasniť niektoré záležitosti, ktorá z týchto petícií, už, e, ktorá sa riešila v súvislosti s budúcnosťou alebo do akej v blízkej budúcnosti sa bude riešiť. Mohli by ste nám toto vyjasniť? To by nám naozaj pomohlo. Ktorá z týchto, ktorú ste riešili okamžite, komisia, myslím si, že to povedala veľmi e, dobre v niektorých bodoch, ale iné body boli nejasné. Takže predtým, než sa rozhodneme, rada by som poskytla príležitosť komisii, ak si želá sa vyjadriť a objasniť túto vec. petície, ktoré sa týkajú porušenia zmluvy, unijnej zmluvy, a ktorú komisia identifikovala, ktoré identifikovala komisia ako vedúce k možnému porušeniu zmluvy, tam sme sa s vedcov už vysporiadali, riešili sme tieto petície a pokladáme tieto petície za uzavreté mohli by sa teda uzavrieť, pretože sme sa s nimi vysporiadali, vyriešili sme administratívnymi postupmi, ktoré sme zaviedli za ostatné mesiace. Mohli, e, predsedajúca, mohli by ste konkrétne povedať, ku ktorým petíciám sa to vzťahuje? Na ktoré sa to vzťahuje? Takže je to petícia 2102 z roku 2014 a petícia 24 z roku 2015 They specifically deal with Takže tieto majú v sebe aj porušenie unijných zmluv. Takže myslím si, že komisia by to mala potvrdiť, či tam nenašla žiadne porušenie zmluvy, či to jednoducho nesúvisí s unijnými záležitostiami a malské orgány sa s tými vysporiadali. Môže to komisia potvrdiť? Áno, môžeme potvrdiť, že v roku 2011 sa e, vznikla táto petícia, v ktorej sa hovorilo, že môže ísť o možné porušenie unijnej zmluvy, ale tieto dve petície e, tam nespadajú. Zistili sa, že takto nie je a preto sa uzat- môžu uzatvoriť predsednička. Dobre, tieto dve, tieto dve môžeme uzatvoriť, ale ešte zostávajú ďalšie petície, ku ktorým potrebujeme viacej informácií. Tam nemáme celkom situáciu jasnú. Aj maltské orgány niečo povedali, aj komisia niečo povedala, ale nie je to všetko skompletizované a završené. Tak by som to riešila takto. Niektoré petície zostanú uzavreté a niektoré otvorené v rámci bodu 28. Súhlasíme s tým takto? Ďakujem. Right, I think we've come to an end of our uh, session Myslím si, že petície, ktoré boli naplánované na dnešné popoludne, sme vyriešili. Ďakujeme všetkým za účasť. Ďakujem aj tým, ktorí boli účastní cez videokonferenciu. Ďakujeme stiažovateľom a pre tých, čo máte prázdniny, nech sa páči. Želám krásne prázdniny a naše zasadnutie dnes.